Takže zasadanie, ktoré bolo 8. oktobra prerušené, zase na neho nadvezujeme. Vážení kolegovia a kolegyne, v mene Európskeho parlamentu chcem odsúdiť bombové útoky v Ankare Absolutne kategoricky a chcem vyjadriť eh, rodiny.